Okay, good afternoon. Dobre, takže dobré odpoludnie. Vítam vás na našom popoludňajšom rokovaní. Prvým bodom je smernica o rádiovybavení a vítam medzi nami vedúceho odboru pani Brit Weidl z DG Grow a to je to generálne riaditeľstvo, ktoré má na starosti túto problematiku. A IMCO má veľký záujem aj dosledovať implementáciu legislatívy, európskej legislatívy, rádane smernici, smernice o rádiovybavení. Dneska máme druhé rokovanie na túto tému o tejto smernici. Prvé bolo v novembri 2016 a oznámenie poslancom s informáciami e, máte k dispozícii v rámci podkladov na dnešné rokovanie. Najprv by som dala slovo pani Vajdov, ak dovolíte. Ďakujem veľmi pekne, dobré odpoludne. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za váš záujem o túto smernicu, ktorá sa stáva stále dôležitejšou v čase digitalizácie, keďže naše všetky zariadenia sa prepájajú a táto smernica je veľmi dôležitá pre dobudovanie európskeho jednotného digitálneho trhu. Najprv niekoľko všeobecných bodov a keďže máte špecifickú oblasť záujmu, harmonizované normy, tam sme mali troška zadrhlé a delegované akty. Predsa len by som sa len obmedzila na všeobecné informácie o súčasnom stave po šiestich mesiacoch plnej uplatniteľnosti tejto smernice. A ako viete, bolo jednoročné prechodné obdobie, počas ktorého výrobcovia a hospodárske subjekty mohli pracovať podľa starej smernice a mnohé to aj uprednostnili, využili. A teraz až máme 5-6 mesiacov úplného uplatňovania novej smernice k transpozícii tak tam je to veľmi dobré. Niektoré členské štáty troška meškali s transpozíciou a museli sme spustiť prvé kroky konania pre porušenie, ale teraz chýba len jeden členský štát a máme veľmi dobrý prehľad o tom, čo sa deje. Naozaj vieme veľmi dobre, kde sme. To funguje veľmi dobre. A potom ešte je veľmi dôležité aj to, že pokiaľ ide o uplatnenie novej smernice a, a hospodárske subjekty, tak tu pracujeme v spolupráci s príslušnými skupinami. Je to skupina TIKAM a táto pracovná skupina pozostáva z členských štátov a ich pracovníkov zodpovedných za implementáciu a potom je tu, sú tam aj zástupcovia normalizačných úradov a ako aj predstavitelia protimonopolných úradov. A hneď po prijatí smernice sme mali osobitný workshop a v roku tam sme riešili niekoľko otázok, ktoré súviseli s prechodom zo starého na nový režim. Potom sme tu mali aj dokument otázok a odpovedí, ten sme zverejnili na webovej stránke a súčasne sme začali pracovať aj na revízii usmernenia pre túto smernicu, to usmernenie alebo sprievodca to existovalo už predtým, ale bolo to treba aktualizovať v duchu novej legislatívy. Takže to bol pomerne veľký proces, do ktorého boli zapojení všetci a teraz sa nám podarilo zverejniť znenie na našej webovej stránke v máji 2017 Potom sme aj pracovali na článku 10.10 smernice, kde je povinnosť poskytnúť na balení informácie, či sú o možných obmedzeniach použitia, pretože v niektorých členských štátoch sa nemôže používať niektoré zariadenie a tieto informácie museli byť uvedené. Tento článok 10.10 dával komisii možnosť prísť s určitým spoločným formátom, spôsobom, ako prezentujete túto výstrahu. A tomu sme venovali veľa času. To bol vykonávací akt a aj tu sme konzultovali zainteresované strany a napokon sa prijal 20. júla a napomohol e, uplatňovaniu tejto smernice niečo teraz ešte do budúcnosti. Teraz sme v procese e, získavania správ z členských štátov o implementácii smernici a najmä e, informácie o činnosti dohľadu nad trhom. Tieto informácie nám pomôžu implementovať článok 5 v smernici. Možno sa pamätáte, že jedna z tých tém, o ktorej sa veľa hovorilo, boli registračné požiadavky a či máme pocit, že niektoré časti rádiozariadenia alebo niektoré kategórie sú nesúlade a v takom prípade môžeme zaviesť takúto povinnosť? aby bola k dispozícii takáto dokumentácia pre takéto registrované zariadenia. Správy doteraz naznačujú, že sa ešte o tom nedá veľmi hovoriť. Nemáme konkrétne informácie od členských štátov a pravdepodobne budeme musieť počkať E, na uplatňovanie tejto smernice dlhšiu dobu. Chcem ešte povedať, že na budúci rok predložíme parlamentu a rade správu, prvú správu o implementácii. A teraz by som prešla k jednej téme, ktorá bola pomerne náročná v tom prechodnom období implementácie a to je dostupnosť harmonizovaných noriem ako viete, to je smernica nového prístupu a tam normy nie sú povinné, sú dobrovoľné, ale sú dôležitým nástrojom pre priemyselné odvetvie a umožňujú im preukázať, že plnia smernicu. Tieto normy vypracúvajú standardizačné orgány, na základe štandardizačných normalizačných požiadaviek komisie. Tieto, táto normalizačná požiadavka bola prijatá v auguste 2015 a žiadala od normalizačných orgánov vypracovať normy do marca 2016. Žiaľ, sme si uvedomili, že k dátumu splnenia úlohy, bolo k dispozícii veľmi málo noriem a došlo k meškaniu zo strany normalizačných orgánov. Komisia potom začala pracovať s normalizačnými orgánmi, aby zistila, ako by sa dala práca urychliť. Taktiež sme sa pokúšali implementovať veľa dočasných opatrení, aby sme mali tie najdôležitejšie časti noriem k dispozícii v tom čase, keď bude smernica platiť v plnej miere a prechodné obdobie skončí. A tieto e, táto snaha ukázala výsledky. Na konci prechodného obdobia sme mali už 134 noriem v úradnom vesniku. To predstavuje takmer 90 noriem, ktoré potrebujeme pre implementáciu smernice. Ako som povedala, bolo to v dôsledku takého spoločného úsilia to bola naša práca, spolupráca s normalizačnými úradmi. Museli sme prijať aj neortodoxné opatrenia, napríklad zverejniť niektoré staré normy, ktoré, neboli ktoré sa ukázali ako postačujúce a uviedli sme, ako by sa mali uplatňovať. Celkovo môžem povedať, že dnes je situácia uspokojivá. Taktiež nemáme ani sťažnosti z priemyselných kruhov pokiaľ ide o dostupnosť noriem, tak smernica funguje hladko. Teraz delegované akty, ktoré podľa smernice už som jeden spomenula, to je registrácia. Zatiaľ je troška predčasné o tom hovoriť. Čakám ešte na viac informácií totiž. Avšak už sme začali prácu na delegovanom akte podľa článku 3.3e. To, prepačte, to je práca na e, rekonfigurovateľnom rádi. Je to poskytnutie právomoci komisie postarať sa o to, že tie pôvodné zariadenia ktoré mali určité parametre, aby boli v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach, sa nebudú meniť tým, že sa do nich stiahne software a že by sa z nich zrazu stali e, zariadenia v nesúlade so smernicou. Je to veľmi dôležité aj v kontexte digitálneho jednotného trhu zo zrejmých dôvodov. A tu sme vytvorili, zriadili expertnú skupinu, ktorá má pomôcť komisii z, so štruktúrou tohto delegovaného aktu a má identifikovať typ zariadení, pre ktoré je toto riziko dôležité a kde musíme definovať potrebné požiadavky. Takže táto expertná skupina bola zostavená v súlade s pravidlami transparentnosti o zriadovaní expertných skupín. Mali sme verejnú výzvu na účasť. Výzva trvala od 9. decembra 2016 do polovice januára 2017. Potom boli vybraní členovia tejto skupiny a nakoniec bola zriadená v júli 2017 a už mala svoje prvé zasadnutie 2. oktobra 2017. Harmonogram tejto skupiny je taký, že sa stretne 5-6 razy a počas tohto obdobia začneme vypracúvať delegované akty, ich rozsah pôsobnosti, požiadavky, ktoré tam majú byť a chcem vás ešte informovať, že všetky ďalšie pravidlá, e, ktoré pripravuje komisia, sa budú pripravovať spolu s posúdením vplyvu e, tohto právneho aktu, pretože má dostatočný hospodársky význam a preto to chceme spraviť. Budeme mať aj verejnú konzultáciu, kde všetky zainteresované strany, ktoré neboli zahrnuté prítomné v tejto expertnej skupine, môžu prísť so svojimi vstupmi. Náš harmonogram možno ale bude zmenený, by mal podkryť obdobie do roku 2018. Uvidíme, či sa nám podarí túto prácu dotiahnuť e, ešte počas tejto komisie alebo nie. A dostávam sa k poslednému bodu, ktorý je veľmi zaujímavý pre to, tento výbor a to sú tie spoločné nabíjacie meradlá. Ako viete, smernica mala riešiť e, problematiku prepojiteľnosti zariadení a pripojenia k doplnkom a komisia vychádzala zo svojich pozitívnych skúseností z minulosti, kde išlo o formu dobrovoľných dohôd výrobcov mobilných telefónov. A takáto dohoda už existovala a viedla k tomu, že 90 mobilných telefónov na trhu sa dá nabíjať rovnakou nabíjačkou. Táto dohoda sa teraz aktualizovala v dôsledku nových technických požiadaviek a komisia pracovala s výrobcami mobilných telefónov, aby posilnila nové memorandum porozumení a to zodpovedá očakávaniam zákonodarcu. Práve sme dostali návrh, ideme ho, budeme ho posudzovať Uvidíme, či je uspokojivý a uvidíme, aké budú ďalšie kroky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu a teraz by som rada dala slovo poslancom, ktorí sa zúčastňujú na práci. SAD tu nie je, tak dám e, tieň, tieň vás pravdajkynia za EPP. Ďakujem pekne, ďakujem za úvod do témy e, spôsob, ako to bolo uplatňované. Z tohto miesta by som ešte jednu kritickú pripomienku, aj napriek tomu, že kritika do veľkej miery bola odstranená, ešte by som vyjadril tento kritický moment. Malé a stredné podniky práve tie sú závislé od toho, že pomerne rýchle budú tieto veci zapracované pred vstupom do platnosti smernice, skôr ako bude nutné z ich strany sa prispôsobiť novým okolnostiam. To pri aplikácii tejto smernici nebolo tak, aj pokiaľ išlo vstup do platnosti a po prechode tých, alebo po uplynutí prechodných období, e, nebolo e, k dispozícii pre malé stredné podniky takýto nástroj, takže môže tu dochádzať k deformáciám, aj keď si vezmeme do úvahy, aké podniky sú súčasťou takéhoto takéto rady pre vypracovanie, pre, pre vydanie týchto pravidiel, Niektorí to, teda je tam povinnosť takéto veci aplikovať, ale nemôžu to robiť, pretože ne, na to nie sú nachystaní, pripravení, takže preto prozba, aj pokiaľ ide o budúce normalizačné konania a postupy, ktoré sa predpokladajú, aby ste tak nastavili tie termíny a lehoty, aby bol dostatočný čas na to, aby bolo možné vypracovať patričné normy, tak eh, ako náhle teda vstúpi do platnosti takáto smernica. Ešte mám jednu otázku, ako to vyzerá z medzinárodného pohľadu, je tam e, aj e, možnosť e, mať tie patričné informácie ohľadom označenia CE. Na tých displejoch je to teraz zobrazené, ako je to v Spojených štátoch alebo v iných krajinách sveta. Aj tu na predpokladáte takúto možnosť? Dá sa to nejak uvažovať, dá sa to spraviť, alebo ako tam vníma komisia tieto možnosti, aby to bolo aj medzinárodne prispôsobené pre európskych výrobcov, ktorí chcú zachovať e, rovnováhu tých trhov. Ďakujem pekne, Julia Reda. E, ďakujem pani predsednička. Táto diskusia nadvezuje na e, časť legislatívneho preskúmania, ktoré sme mali minulý, ktorú sme mali minulý rok, keď ja som bola menovaná stálou spravodajkyňou v mene celého výboru. Nakoľko mám pomerne veľa otázok a ja som sledovala tento postup v priebehu celého minulého roku, tak najskôr by som sa sústredila najskôr na otázky ohľadom delegovaných aktov, software a rádio. Ak mi dovolíte, tak potom neskôr by som sa venovala otázke univerzálnej nabíjačky, aby to bolo také kompaktnejšie. Keď sme diskutovali minulý rok, tak už sme poznamenali, že pri tvorbe tohto aktu parlament chcel zabraňovať interferencii eh, medzi rôznymi rádiovými zariadeniami ale zároveň sme nechceli vytvárať žiadne prekážky, pokiaľ ide o bezpečnosť a žiadne prekážky, pokiaľ ide o e, Wi-Fi siete v spoločenstve. Myslím, že to bolo zopakované opakovane v rámci stratégie pre počítačovú bezpečnosť zo strany komisie, takisto dôležitosť praxe kybernetickej hygieny. A nedávno, konkrétne v oktobri tohto roku, výskumní pracovníci v rámci KU Leven e, našli bezpečnostnú chybu v rámci šešerovacieho protokolu, a keď implementujeme takúto smernicu o rádiových zariadeniach tým, formou tohto delegovaného aktu, je dôležité, aby sme nezabraňovali možnostiam ľuďom, ktorí majú na rútroch takéto bezpečnostné chyby, vady, aby ich dokázali opraviť. Aj napriek tomu, že výrobca už neposkytuje aktualizácie softvéru. To je vec, problém, ktorý bol spomenutý v úvodných ustanoveniach smernice, keď bola prijímaná. Takisto je to dôležité pre parlament, aby delegovaný akt bol v súlade s cieľmi e, iniciatívy napríklad Wi-Fi pre EÚ, ktorá má umožniť e, spoločnostiam alebo spoločenstvám inštalovať e, Wi-Fi siete a rútre. Preto sme už minulý rok hovorili o tom, že je dôležité, aby na týchto skupinách odborníkov boli aj technickí odborníci, ktorí sa budú zaujímať implementáciou tohto delegovaného aktu Wi-Fi spoločenstva, aby sa mohli oni zúčastniť, aby tam boli zástupcovia spotrebiteľov, tak ako sme už počiarkli v liste, ktorý sme odosielali v lete, to obdobie uplatnenia, ako ste spomínali, pre skupiny expertov bolo veľmi krátke a kolidovalo to aj s vianočnými sviatkami, takže táto legislatíva predstavovala prekážku pre niektoré skupiny občianskej spoločnosti a technické skupiny, pokiaľ ide o uplatňovanie, ale takisto sme sa dozvedeli od jednej skupiny občianskej spoločnosti, ktorí to aplikovali Free Software Foundation Europe, oni to uplatnili, ale každopádne ich účasť na skupine odborníkov bola odmietnutá. Keď sme hovorili e, naposledy na takejto sekcii, ktorá sa venovala skrutiny, teda takémuto preskúmaniu legislatívy, tak chceli sme, aby boli práve títo súčasťou skupiny odborníkov. Je teda sklamaním, že jediná organizácia, ktorá by spadala do tejto kategórie zástupcov spotrebiteľov, jej bola odmietnutá účasť my sa domnievame, že tá skupina odborníkov alebo expertná skupina bola ustanovená len v polovici júla, čiže 6 mesiacov po tom, čo uplynula tá krátka doba, tá krátka lehoda. Myslím, že tam bolo dosť priestoru na to, aby boli vyriešené akékoľvek problémy, ktoré by existovali s aplikáciou, s uplatnením, alebo byť troška flexibilnejší a umožniť aj skupinám občianskej spoločnosti, ktoré nestihli ten termín kvôli Vianociam, aby ešte stále mohli sa zúčastniť. Chápem, že jedna z vecí, ktorá bola spomenutá, pokiaľ ide o Free Software Foundation z ich strany, tá námietka bola, že to nie je organizácia, ktorá by sa skladala z národných organizácií, ale táto požiadavka nebola transparentne komunikovaná žiadateľom počas obdobia, keď mohli podávať žiadosti a mohli vyriešiť tento problém. A takisto sa nezdá, že by bola opodstatnená, odôvodnená. Nevidím, prečo by mal byť niekto považovaný za menšieho experta, len z toho dôvodu, že nemajú národné členské organizácie v rámci svojej štruktúry organizačnej preto by som chcela vedieť, či Free Software Foundation alebo iní žiadatelia boli informovaní o iných možnostiach, ako by mohli sa zúčastňovať a prečo nedošlo k úsiliu ubezpečiť sa, že budú zahrnutí. Nakoľko už teraz nie sú súčasťou tejto skupiny, odbor, skupiny odborníkov, ako chce komisia zabezpečiť, že prevádzkovateľia komunitných sietí naďalej budú inštalovať ten software, ktorý je potrebný na rútroch, tak aby fungovali ich siete ak má byť odpovedou, že musia certifikovať alebo osvedčiť ich software, tak nemyslím si, že to je užitočná možnosť, pretože tým pádom sa stanú závislí na konkrétnom výrobcovi zariadenia, e, ktorý nemusí byť z ich pohľadu komerčne zaujímavý. Je teda dôležité, aby delegovaný akt nehodil príliš širokú sieť, aby nezvažoval spotrebiteľské zariadenia E, ktoré by obmedzovali užívateľov z pohľadu inštalácie softvéru, lebo v opačnom prípade by sme naozaj podkopávali ciele iných e, iniciatív komisie, ako je počítačová bezpečnosť a Wi-Fi pre EÚ. Toľko z mojej strany, potom čo prediskutujeme túto vec, tak sa vrátim k otázke univerzálnych nabíjačiek. Julia, možno by si to mohla urobiť hneď, e, pretože komisia tiež už o tom hovorila. A potom budeme presne vedieť, koľko času máme na odpoveď komisie. Takže, OK, rada. Niektorí kolegovia si možno spomínajú, v máji 2014 sme schválili smernicu, spravodajkyňou vtedy bola Barbara Weiler z SAD. Pred hlasovaním o smernici o rádiových zariadeniach ona povedala, že spoločná nabíjačka bola naozaj e, dôležitá pre spotrebiteľov, pomôže zredukovať elektronický odpad o 50 tisíc tón ročne a e, parlament jasne povedal vtedy, že nabíjačky, mobilné nabíjačky e, by mali byť úplne kompatibilné. E, dokonca sa hovorilo aj o micro USB e, napojení pre telefóny, čiže to definitívne sa týka aj káblového pripojenia pre tie mobilné telefóny. Ak počujem, že tam nie sú takmer žiadne problémy, ja mám telefón veľkého amerického výrobcu, zrejme nás tu viac takých, ktorí používa produkty tohto amerického výrobcu, ktorý neponúka takýto interoperabilný spôsob napájania a ja tak len rozmýšľam, že či v tom čase, keď parlament schvaloval túto smernicu, či sme vôbec uvažovali nad tým, čo odhlasovávame, či kolegovia rozmýšľali, že to, čo odhlasovávali v tej chvíli, je, že všetky e, telefóny budú vybavené mikro USB rozhraním, portom alebo niečo také, aby mohli používať rovnakú nabíjačku. Ja nerozumiem tomu, nakoľko toto malo byť povinné do roku 2016, prečo komisia ešte stále hovorí, že dobrovoľné iniciatívy povedú k riešeniu tohto problému. Zdá sa, že doposiaľ to nefungovalo. Rada by som preto počula, či má komisie nejaké informácie ohľadom redukcie elektronického odpadu, e, ku ktorej došlo e, nariadením o rozhlasových zariadeniach alebo rádiových zariadeniach, e, nakoľko toto ešte nebolo prijaté a kde sa nachádzame, pokiaľ ide o prácu na delegovanom akte, alebo čo máme spraviť, aby sme sa ubezpečili, že v prípadoch, kedy dobrovoľné kroky e, priemyslu nebudú stačiť, kedy potom na, nadiktuje, tak povediať, komisia zavedenie takýchto interoperabilných nabíjačiek. Ešte dva rečníci, Katrin Stáler. E, áno, <laughs> ohľadom tých nabíjačiek, Julie to hovorila, samozrejme všetci tí, ktorí sme tu boli, tí z nás, ktorí tu boli a tí, ktorí si to pamätajú, keď sme o tom hovorili, e, ešte stále sa teraz bavíme 4 roky potom o tom, že nemáme takéto interoperabilné nabíjačky. Ja sa pýtam komisie, kedy môžeme naplniť toto, tento prísľub. V 2019 sa volí do Európarlamentu, ľudia to očakávali, my sme to slúbili a ja chcem, aby sme naplnili niečo, čo naozaj je na prospech. Ďakujem, ďakujem a pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tá istá otázka, e, čiže ja ju položím spolu s kolegyňami. E, ja som počul, že komisia na tom pracuje E, kedy to bude realizované, tento prísľub. A konkrétne, ktoré špecifické typy e, rádiových zariadení budú musieť splňať túto požiadavku. Je dôležité si to ujasniť. Ďakujem pekne za tieto otázky. Pani Vajdl, chcem vám dať teda slovo, aby ste odpovedali na otázky. E, ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa teraz ísť po poradí. Najskôr sa vrátim späť k dostupnosti tých noriem alebo štandardov a dôležitosť pre malé a stredné podniky. Plne súhlasíme s tým a komisia. Teda smernica o rozhlasových zariadeniach, rádiozeleniach, to bolo také ponaučenie pre nás. My sme následne po tej situácii prijímali mnohé kroky, tak aby sme situáciu zlepšili, aby sme spolupracovali s normologickými úradmi Akčný plán bol e, dohodnutý medzi komisiou a medzi orgánmi pre normológiu, kde bolo viacero typov aktivít, ktoré by mali zahraniať aj oveľa užšiu spoluprácu e, medzi komisiou a medzi orgánmi normológie e, v tej fáze stanovovania noriem, štandardov, niektoré problémy, ktoré by mohli e, viesť k omeškaniu pri zverejňovaní e, noriem, e, tie by sa dali zohľadniť už v skorých štádiách. My sme stanovili, vytvorili teda aj takú platformu na dialog medzi relevantnými protiažkami v rámci týchto normalizačných úradov. Máme tri smernice o vnútornom trhu, ktoré čoskoro budú uplatniteľné, kde sme zintenzívnili naše kontakty a naozaj sme s nimi e, spolupracovali, prešli sme si zoznam e, štandardov a teda noriem a chceme sa ubezpečiť, že budeme ich mať do termínu uplatniteľnosti týchto pravidiel. Môžem vás teda ubezpečiť, že veľmi tvrdo na tom pracujeme, aby sme mali takéto niečo do budúcnosti. Pokiaľ ide o otázku elektronického označovania, to je požiadavka, ktorú dostávame často. E, v rámci smernice o rádiových zariadeniach e, nie je tam možnosť e, takéhoto elektronického označenia. My sme sa na to pozerali z úrovne komisie viac horizontálne a to aj v kontexte zlepšenia dohľadu nad trhom a ako potom môžeme stále viac používať tie digitálne nástroje, tak aby sme výrobcom uľahčili preukázanie súladu, zhody. A myslíme si, že aj horizontálnejšie riešenia sa netýkajú len smernice o rozhlasových zariadeniach, rádiových zariadeniach, ale všetky eh, časti legislatívne, ktoré by sa vzťahovali na takéto zariadenie alebo na takéto vybavenie, tak eh, to by bolo zmysluplné, lebo realitou je, že tie zariadenia nie sú pokryté len v rámci jednej smernice. Aj napriek tomu, že by sme to povolili v rámci tejto smernice o rádiových zariadeniach, potom by tu mohol existovať iný legislatívny návrh alebo kontest, ktorý by to neumožňoval. Preto si to vyžaduje horizontálne riešenie a tým sa zaoberáme aj v, kontexte dohľadu nad trhom a zvyšovania možností pre výrobcov e, dokázať súlad digitálnym spôsobom, digitálnymi prostriedkami. Pokiaľ ide o expertnú skupinu pre Free Software Foundation, teda, Software Radio 15, medzi 15. a 20. januárom bola zverejnená tá výzva. Uplynuli asi 4 týždne, dosť dlhé obdobie a chápem, že aj predtým tam boli nejaké kontakty. Ľudia mali vedieť, že príde k zverejneniu takejto výzvy. Samozrejme, komisia nevie ovplyvniť, kto v konečnom dôsledku bude e, sa hlásiť e, do takejto skupiny. E, je tam teda malý počet spotrebiteľov zastúpených, možno je to škoda, ale určite to neznamená, že názory združení spotrebiteľov nebudú zohľadňované. Plne súhlasím s tým, čo ste povedali ohľadom toho, aký je mandát alebo aký je rozsah pôsobnosti tohto aktu našim úmyslom nie je nepatrične brániť uploadu akéhokoľvek softvéru, ktorý môže byť e, užitočný, respektíve ktorý nie je škodlivý. O čo sa tu snažíme je ubezpečiť sa, že akýkoľvek škodlivý softvér, ktorý by menil pôvodné parametre toho zariadenia, nebude natiahnutý, nebude uploadovaný. My nechceme však e, neprimeraným spôsobom obmedzovať možnosti použitie softvéru, ktorý nemá takéto škodlivé dôsledky a my sme si plne vedomi otázok oprav. Bolo to uvedené aj v tých úvodných ustanoveniach, ako ste spomenuli. A samozrejme, my e, sa ubezpečíme, že to bude zohľadňovať aj nastavenie tohto aktu tvorba. Pokiaľ ide o možnosť zúčastňovať sa, participovať, ja som spomínala, že tento akt je vypracovaný plne v súlade s usmerneniami lepšie regulácie. Better regulation je tam teda posúdenie vplyvu. Potom bude štvormesačná verejná konzultácia, kde všetci budú môcť zniesť svoje názory. A samozrejme, kedykoľvek sme otvorení príspevkom akékoľvek skupiny zainteresovaných strán. E, otázka konkrétne bola, prečo uplatňovanie, ale respektíve tá žiadosť Free Software Foundation, ktorá prišla na čas, prečo bola odmietnutá? Pretože nesplnila požiadavky výzvy. Nebolo to v súlade s požiadavkami výzvy. My musíme byť veľmi transparentní. Tie požiadavky boli uvedené vo výzve, boli tam jasne naformulované. A pre nás je to veľmi ťažké, dokonca možno až nemožné následne potom e, ignorovať tie výzvy, pretože je to otázka transparentnosti aj objektívnosti, ako skladáme tie skupiny odborníkov, expertov. E, tu sme bohužiaľ nemohli prejaviť žiadnu ovievavosť. Bol teda dôvod, prečo ste zamietli Free Software Foundation, to, že nemajú organizácie národných členov? Dôvod, pre ktorý kladiem túto otázku, je jednoducho taký, že bolo krátke obdobie na podávanie žialostí cez Vianoce a nič sa neudialo 6 mesiacov. Prvnež sa vytvorila táto skupina. Myslím, že malo byť možné vyriešiť akékoľvek formálne požiadavky, ktoré nesplňali tieto, prihl- tieto prihlášky a musíme sa uistiť, aby e, e, že vieme, že civilná spoločnosť a tieto spoločnosti majú obmedzené prostriedky a keď sa uchádzajú, mali by mať primerané podmienky. Možno by bolo dobre zavolať a povedať, kde urobili chybu, aby to mohli napraviť ešte do termínu. Sabine, ešte ste chceli? Áno, ja by som sa rada ešte k bodu týkajúce sa e, vytvoreniu, včasného vytvoreniu štandardov. E, nestačí pripraviť štandard, alebo normu k dňu, kedy sa má implementovať daná smernica v členskom štáte, ale musíme mať niečo i v prechodnom ustanovení. A keď nemám štandardy ešte na prechodné obdobia, tak potom časové omeškanie nie je akceptovateľné, pretože potom to povedie k úplným skresleniam na trhu. Um, Opäť, pokiaľ ide o túto výzvu, my sme jasne zverejnili požiadavky vo výzve, čo si vyžaduje stať sa členom expertnej skupiny. Každý sa môže uchádzať a potom po ukončení fázy pri e, pridávania e, pri podávaní prihlášok je fáza overovania, kde musíme preveriť tých, kandidátov, ktorí, sa, ktorí zareagovali a ubezpečiť sa, či splnili požiadavky. Takže je to trošku ťažké a bolo by to, bolo by to z neprávom zvýhodňovanie tých e, žiadateľov, keby ste jednému povedali, čo by mal lepšie urobiť. Toto je transparentný postup, ktorý sme uplatnili v mnohých prípadoch a ja chápem úplne, že nie všetky organizácie majú potrebné skúsenosti, ale myslím si, že z dôvodu transparentnosti a tiež e, spravodlivého zaobchádzania so všetkými e, uchádzačmi nie je možné pre komisiu, aby počas fáze počas fázy podávania prihlášok aj potom vysvetlovala niektorým žiadateľom, čo by mali lepšie urobiť na to, aby splnili tieto požiadavky. Toto žiaľ my nemôžeme robiť, ale ako som povedala, budú existovať možnosti pre tieto organizácie, aby mohli prispieť k dizajnu tohto nástroja a všetky tieto príspevky budú veľmi vítané a naši kolegovia boli vždy otvorení, poskytli kontakty, informácie k procesu a myslím si, že sme úplne otvorení takýmto príspevkom a zohľadíme ich. Ja mám ešte jednu nasledujúcu otázku k tomu. Čiže mám zloženie expertnej skupiny s rôznymi skupinami. Boli nejaké ďalšie prihlášky do tejto expertnej skupiny, ktoré boli zamietnuté? Áno, tiež sme zamietli ďalšiu, ďalšiu žiadosť pre obdobný dôvod. Tiež z občianskej spoločnosti. Skupina, z ob... ne, nebolo to z občianskej spoločnosti. Dobre, a teraz možno ešte k tej univerzálnej nabíjačke, keďže čas nám pomaly uplynul. Pokiaľ ide o túto univerzálnu nabíjačku, často som počula otázku, prečo nevieme nič o technológii, o ktorú ide. Je tu jeden problém spojený s tým, čo musíme si preskúmať, keď hovoríme o tej, tejto spoločnej uh, nabíjačke. Ide tu o rozhranie, ktoré je, nie je len kvôli nabíjaniu, ale má i množstvo ďalších funkcií. Čiže ak by sa mala uh, E, vnútiť špecifická technológia pre toto rozhranie, to môže zabrániť inovácii výrobcu, výrob, výrobku tohto zariadenia. A to je veľký problém, ktorý, pre ktorý máme isté obavy, takto vnútiť istú technológiu. Keď sa pozrieme na radiozariadenia, tak uvidíte, že nikde nemáte nejakú špecifickú technológiu, ktorá by bola vnútená, pretože toto je logika tejto smernice. My chceme, aby bola priaznivá voči inováciám. Čiže naše preferované riešenie bolo vždy také, že povieme, e, necháme to na priemysel, aby e, firmy rozhodli, o technike, na ktorej sa môžu dohodnúť, že ju budú používať. A ako som povedala, tento prístup bol pomerne úspešný, i keď vieme, že máme jedného výrobcu, ktorý nepoužíva rovnaké rozhranie ako všetci ďalší. Ale veľká časť mobilných telefónov na trhu v súčasnosti používa rovnaké rozhranie a tam je možné to dobíjať rovnakou nabíjačkou. Ako som povedala, čakáme ešte na obnovené memorandum o porozumení, ktoré formuluje firmy, priemysel. Prepašte, dostali sme to už vlastne, čiže v súčasnosti ho hodnotíme a pokiaľ to nebude uspokojivé, komisia môže zvážiť e, žiadosť mať delegovaný akt. Dobre, ďakujem pekne. Keďže väčšina telefónov na trhu je, sa dá dobiť rovnakou dobiačkou, Kladiem si otázku, pretože každý, koho poznám, má iPhone a pokiaľ ja viem, tak nemáte len jednu dobíjačku, s ktorou to môžete dobíjať. Takže pokiaľ by ste mali k tomuto údaje, rada by som ich dostala. Pretože nie som úplne presvedčená týmto argumentom. Ale v každom prípade vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu boli, za vaše odpovede. Pokiaľ budete mať nejaké ďalšie informácie k otázkám, ktoré boli položené, vždy Radi si ich vypočujeme, takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli na náš výbor. Srdečná vďaka. Takže teraz môžeme prejsť e, k nasledujúcemu bodu nášho programu a je to správa, návrh správy Eva Meidel o informácie, nástroj informácií vnútorného trhu e, informácií vnútorného trhu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mojej správe hovorím, že tento nástroj, tzv. Smith, má potenciál zabezpečiť lepší súlad s pravidlami vnútorného trhu tým, že poskytne presnejšie informácie. Zároveň vyjadrujem isté vážne obavy, pokiaľ ide o isté ustanovenia a najmä ich dopad na podniky. Ukazuje sa, že e, tento dokument spôsobil isté kontroverzné reakcie zo strany firiem i členských štátov. Niektoré sú založené na nepochopení toho, aký je cieľ tohto nástroja. Na druhej strane sú tu niektoré, ktoré sú založené na reálnych rizikách. Z tohto dôvodu som sa rozhodla založiť svoju správu na niekoľkých kľúčových princípoch na ktorých sa budeme musieť dohodnúť prvnež budeme pokračovať s týmto súborom a preto som e, správe sa rozhodla byť spravodajkyňom v mene Európskeho parlamentu i pretože som dostala ubezpečenie od samotnej komisárky, že jej cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Takže môj prvý bod je e, ten, že Smith by mal byť, sa používať len ako nástroj, e, pos, ako posledný možný nástroj. To znamená, že nemáme mať e, disproporčné zaťaženie firiem. Preto môj návrh je, aby komisia deklarovala, aké ďalšie zdroje informácií už boli preverené, prvé než sa prijalo rozhodnutie použiť SMIT Takéto ďalšie zdroje by mohli zahrňať e, výmenu informácií s členskými štátmi, so štatistickými úradmi, sektor reportingové nástroje podľa sektorov, ako i ďalšie, na základe ktorých chce komisia e, si vymieniť informácie, respektíve údaje s e, firmami. Môj druhý princíp alebo bod je, na to, aby sa použil tento nástroj pre limitované požiadavky a zacielené požiadavky. Navrhujem, aby tento nástroj sa používal iba pri iniciovaní alebo pri, eh, ako podklad pre eh, konanie o porušení. Preto eh, z hľadiska zlepšenia legislatívy komisia by sa nemala spoliehať na politický cyklus, ktorý máme v súčasnosti a nepoužívať samotné informačné požiadavky pre tvorbu politik. Po tretie, dôvernosť informácií predložená zo strany firiem by mala byť zaručená informácia, ktorá je označená dôverné zo strany respondenta. Tieto informácie by mali zostať dôverné, preto dôverné obchodné informácie e, je možné poskytnúť relevantným autoritám len vtedy, keď to má podporiť konanie o porušení voči členskému štátu. Ďalej, pokiaľ ide o otázku pokut a penále pre firmy musíme nájsť rovnováhu medzi dvomi aspektmi. Na jednej strane nástroj, ktorý musí určiť odstrašujúce, e, e, ktorý nebude odstrašujúci, tak e, spôsobí len viac práce. Na druhej strane úroveň penále nemôže byť porovnateľná s tými, ktorí sú v konkurencii, alebo antitrust v tomto prípade nedôjde k porušeniu zo strany firiem. Čiže môj konkrétny nástroj, aby sa odstránili sankcie, ktoré sú spojené s e, ročným obratom, ale len periodicky na základe denného obradu pri, obratu pri neposkytnutí informácií. Podľa nás je to oveľa proporcionálnejší spôsob, ako e, riešiť túto časť správy, ale zároveň som otvorená ďalším pragmatickým návrhom zo strany kolegov. Môj piatý bod navrhujem, aby bola po odpoveď pre malé stredné podniky kvázi dobrovoľná. To znamená, že komisia by mala mať možnosť vyžadovať informácie napríklad o účasti na verejných, verejných obstarávaniach zo strany malých a stredných podnikov a nemala by ich však e, trestať, pokiaľ tieto informácie neposkytne. Som presvedčený o tom, že zber dát pre malé a stredné podniky by mal byť, je pomerne nákladný v súlade s ich e, obratom, ktorý majú a myslím si, že mnohé členské štáty súhlasia so mnou na tomto bode. No A napokon žiadosť o informácie by nemala spôsobovať nadmerné náklady spoločnosťam a mala by existovať možnosť dialogu Eh, aj viesť istú výmenu informácií s komisiou, pokiaľ podnik nie je schopný poskytnúť požadované údaje. Toto je mojich 6 zásadných bodov a verím, že sa nám podarí nájsť eh, spoločnú reč s kolegami a teším sa na pripomienky. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za SND. Nech sa páči. Pani Gratini, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. Uh, hovorila som s pani uh, predkladateľkou a spravodajkyňou a musím povedať, že mám isté veľké obavy. Uh, vy ste predložili množstvo požiadaviek na komisiu. Zatiaľ som nepočula odpoveď, ktorú som očakávala. Tiež som sa rozprávala s komisiou. Ja som z zo súkrom firmy. Pokiaľ sa u nás v podniku zavádza nové pravidlo, tak potom chcem túto situáciu skutočne preveriť. A až potom, keď ju preverím, možno e, prídeme k záveru, že je potrebná nová metóda. Tento informačný nástroj SMIT, e, k tomu by som e, chcela povedať, že je to kontroverzná téma. Existuje množstvo obáv v súvislosti s právnymi argumentmi. Vy ste hovorili o všeobecnom práve na informácie, ktoré sa dajú vyžadovať, ale pokiaľ e, tie texty sú e, tvorené na základe tomto, tak potom to znamená, že členské štáty majú potom by mali členské štáty tieto informácie podávať ďalej a nie podniky, nie firmy. A vy ste to tiež vysvetlili. Je dôležité, aby že je tu suma 400 tisíc eur. To je úplne proti subsidiarity, proti princípu primeranosti. Tu môžu existovať problémy, pretože ide o veľmi subjektívne právne akty a otázka, ktorú si môžeme položiť je, ako sa majú správať podniky z jedného regiónu, z jedného sektora, potom z inej, z iného a ide i o dopad na KMU. Vy hovoríte o niekoľko tisíc eur, ale ja si myslím, že to bude oveľa väčšia suma. Už existujú isté mechanizmy pre výmenu informácií medzi členským štátom a komisiou, pokiaľ e, príde k, ku konaniam o porušení práva EÚ a tieto ustanovenia už umožňujú, aby prišlo k informáciám, k zbere informácií. Tieto národné orgány, ktoré, s ktorými ste konzultovali, vy ste nehovorili s podnikmi, s firmami. Tieto úrady vôbec nevedia, akú úlohu majú zohrávať. Myslím, že v prvom rade je treba načúvať firmám, podnikom, podnikom a zavádza sa tu veľké množstvo uh, ambivalentných pravidiel, dvojznačných pravidiel, ktoré nie sú jasné a to môže spôsobiť obrovské problémy keď som diskutoval s komisiou, položila som niekoľko jasných otázok. A k tomu by som chcela uviesť príklad z mojej krajiny. Pokiaľ e, sa kontroluje firma, tak e, to škodí povesti podniku firmy. Komisia zistovala, e, zisťovala, čo sa tu deje. E, spravodajkyňa hovorila o sankciách a o pokutách ale i národné orgány e, dávajú pokuty firmám a keď k tom ešte komisia má byť pri tomto aktívna, nemali by sme to centralizovať. Myslím si, že tu je to tak, že komisia tu na si berie na seba centrálne kompetencie bez toho, že by to bolo predtým dohodnuté. Ja som pracovala 30 rokov v privátnom sektore a nemyslím si, že komisár alebo poradca komisára z Bruselu skutočne pozná špecifické problémy v Chorvátsku, Rumunsku alebo Portugalsku a môže tieto problémy vyriešiť. Takže ako som povedala, existuje tu veľké množstvo subjektívnych prvkov, ktoré sú tu obsiahnuté a ja neviem, ako podniky z našich krajín budú na to reagovať. Takže myslím si, že pokiaľ by sme chceli všetko zlepšiť, tak musíme tento návrh úplne prepracovať, pretože e, si myslím, že tu máme úplne iné predstavy. Neviem, ja e, v podstate nesúhlasím ani s jedným bodom v tomto smitu. Možno, že pokiaľ nebude existovať tu výnimka, my nechceme dodatočnú byrokraciu, ale chceme predsa pravý opak. Chceme zjednodušenie a chceme odbúranie byrokracie. 5 e, žiadostí e, ročne 430 eur, to je príliš veľa a otázka je, či to bude mať pozitívny vplyv. Už sme o tom hovorili e, pri aplikácii sankcií. Tam to celkom nie je jasné z hľadiska jasných otvorení a tým sa dostávam na záver. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Sulík Zajcer. Ďakujem veľmi pekne. No, považujem návrh tejto smernice jeden, za jeden z tých návrhov, ktoré bolo by lepšie, keby vôbec nevznikli. Myslím si, že je to skôr najmä nejaké, nejaká náplň práce pre úradníkov, aby mali čo vykázať, ale hlavne to bude komplikovať život podnikom. Tento návrh komisie považujem za vysoké riziko pre podniky. Nemyslím si, že hrozba sankcií voči podnikateľskému prostrediu je dobrým spôsobom, ako zefektívniť fungovanie vnútorného trhu, hlavne nie v prípade nedodania informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom spoločnosti, ako napríklad štruktúra nákladov, cenová politika, charakteristika výrobkov a tak ďalej. A bez toho, aby spoločnosť bola čo len podozrivá z porušenia legislatívy, to znamená, podniky budú musieť dodávať informácie, aj keď nie sú z ničoho podozrievané. Súhlasím s tým, že v prípade využitia tohto nástroja by malo ísť výlučne o krajné opatrenie a o ošetrenie vážnych problémov na vnútornom trhu. Stále si však nemyslím, že návrh rieši tento problém dostatočne. Komisia musí v rozhodnutí zverejniť všetky zdroje, ktoré do jeho vydania využila na zber dát požadovaných od podnikov, vrátane, ako reportérka navrhla, zoznamu konzultovaných inštitúcií. Rovnako ako reportérka som toho názoru, že pokiaľ spoločnosť označí informáciu za dôvernú, komisia s ňou musí zachádzať ako s dôvernou. A to aj pokiaľ túto informáciu komisia za dôvernú nepovažuje. Súhlasím s reportérkou aj v tom, že pri poskytnutí informácií by malo ísť len o informácie, ktoré už má spoločnosť k dispozícii. A také informácie, pri spracovaní ktorých nevznikajú žiadne ďalšie náklady. Reportérka v pozmeňovacom návrhu 31 návrhla, aby mal podnik právo na neposkytnutie informácií po konzultácii s komisiou, pokiaľ takéto informácie nemá, alebo náklady na ich spracovanie a zhromaždenie sú neprimerané tu samozrejme vzniká otázka, že ako to dokážeme stanoviť. Odkiaľ, kto rozhodne, že náklady sú primerané alebo neprimerané a aj podľa môjho názoru toto len počkotuje zbytočnosť celého návrhu. Súhlasím s odstranením pokut a s myšlienkou, pravi, s myšlienkou pokut len za poskytnutie zavádzajúcich informácií. Návrh neobsahuje žiadnu zábezpeku, že informácie poskytnuté komisii nebudú zneužité na účel otvorenia konania o nerešpektovaní predpisov zo strany podnikov. Obávam sa tiež zneužitia tohto nástroja zo strany komisie. Pokiaľ bude chcieť komisia použiť tento nástroj aj v inej súvislosti, mám za to, že v podstate jej nič nebude brániť. Tomu naznačuje napríklad článok 5 odsek 1 návrhu, podľa ktorého môže tento nástroj komisia využiť aj pokiaľ informácie nemožno získať včas. Aj tohto sa budú týkať moje pozmeňovacie návrhy. Záverom, ako som uviedol, považujem celý tento návrh za zbytočný, za vyrábanie zbytočnej agendy, ktorá bude komplikovať podnikom život. Zároveň celá komisia má plné ústa reči o tom, ako chceme zlepšiť podnikateľské prostredie, ale keď teda tento návrh už na svete je, tak e, budem, predložím k nemu pozmenujúce návrhy. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Uh, ďakujem veľmi pekne. Za Alde, pán Silimovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Počas celých rokov, svojich rokov v parlamente, som nikdy nepočul, nevidel, nezažil takto kritický návrh, ktorý predložili kolegovia. Tak, a ja musím sa ospravedlním, ale môj návrh na tento návrh je ešte horší, môj názor je ešte horší, takže poviem to jasne. Ale v prvom rade mi dovolte poďakovať spravodajkyni, pani Adel, ktorá urobila všetko, čo bolo v jej silách, eh, čo je základom pre našu diskusiu. Myslím, že tento návrh ide úplne zlým smerom. Je to, ako bolo povedané, zbytočné, zbytočný, ja nechápem jeho myšlienku. Komisia predkladá návrh, ktorý umožní priamo vyžadovať informácie od podnikov. E, nie sú to len všeobecné informácie. Komisia žiada, chce vyžadovať informácie o cenovej politike, o štruktúre e, nákladov, o zamestnaneckých zmluvách, o geografickej distribúcii zákazníkov, dodávateľov, dokonca i zamestnanecké zmluvy. Všetko to z dvoch dôvodov. Poprvé, e, pre výučtovú politiku v Únii a druhé, na to, aby prípady sa mohli dostať na Európsky súdny dvor proti členským štátom. Tak dovolte mi položiť otázku. Nemáme postupy pre súd alebo ak by chceli rozšíriť svoju právomoc pred súdom, tak potom by mala predsa komisia postupovať podľa zásady rovnosti strán. Zamyslela sa vôbec komisia nad tým, akú spoločnosť takto vytvorí? Po druhé, keď si podobne, podrobne prečítate posúdenie vplyvu komisie pri tomto návrhu, tak zistíte, že od roku 1996, to je predtým, než sa narodili moje deti, tínejdžery, mala komisia už 17 prípadov proti členským štátom, pretože chýbali informácie. Komisia stratila 17 prípadov z 1654 rozsudkov. 17 ich prehrala. A teraz sú ma tento drastický návrh, pretože možno niektorí z týchto 17 prípadov, nevieme koľko z nich, by možno mohli vyhrať. Keby mali všetky tieto informácie, ktoré žiadajú od podnikov len preto, aby mali v rukách komisia viac tromfov, a my nevieme, že koľko by naozaj vyhrali. A prica komisia si myslí, že ich potrebujeme. Ďalej komisia chce použiť tieto informácie ako základ pre vypracovanie nových politík. Žiada informácie, aby napravila zlyhania trhu. Poprvé, tak tu sa môžeme pýtať, všetky tieto informácie, ktoré dostáva komisia, sú informácie, ktoré dokáže komisia pozbierať, má tu kapacitu. Všetky tieto prídu E, na informácie prídu na komisiu a tá napraví zlyhania trhu. Ja som sa narodil za socialistickej spoločnosti a mne to znie, ako keby som sníval, keď to počúvam. Znie to ako plánovaná ekonomika, ktorá chcela napraviť zlyhania trhu tým, že získa ešte viac a viac informácií od druhých a potom niekto na špičke rozhodne, ako pôjde ekonomika. Po štvrté, komisia chce vydávať sankcie v prípade kontroverzných prípadov a čo navrhuje, že tie podniky, ktoré nedajú informácie, zavádzajúce informácie, 1% celkového obratu. Spýtajte sa maloobchodníkov, tak tí okamžite odídu a ak dáte 1% na maloobchod, tak už nebudú existovať. A potom komisia čo povie? Ach, prepačte, my sme sa pomýlili, vy ste nám dali dobré informácie, ale škoda, už ste mimo, mimo kšeftu. Mne to znie ako niečo, čo je úplne mimo. Po štvrté, pardon, po piaté, komisia povedala, že to urobia tak, že najprv budú mať konanie pre porušenie, ale Prvá otázka, nemáme vôbec také konanie? Ja si myslím, že máme takéto konanie. Po druhé, naše obviňovať firmy za fragment, z fragmentácie vnútorného trhu. Takže komisia chce potrestať firmy a za to, že niektorý členský štát urobil niečo nesprávne. A potom sa pýtate, alebo poviete, že ja som si myslím, že tým výnikom tu je členský štát a teraz budeme trestať firmy? za to, čo členské štáty možno mohli urobiť alebo urobili, nevieme, pretože to ešte pred súdom nebolo. A napokon zdieľam obavy spravodajkyne ostatných, keď si to, že by informácie všetky prišli na komisiu a veríme, že po roky to budú dôverné informácie, to je predsa smiešné, keď budete mať všetky tieto informácie pozbierané, niekedy raz sa dostanú von, raz uniknú, niekde uniknú. Podľa mňa by som to zhrnul. SMIT je veľmi drahý nástroj, ktorý nám nielenže v ničom nepomôže, ale ešte zhorší situáciu, skomplikuje život firmám a vytvorí nerovnosti pri rovnosti zbraní a nerobíme to veľmi často, ale moja skupina navrhne pozmeňujúci návrh na zamietnutie, pretože si vôbec nemyslíme, že je to návrh, ktorý sa má dostať do parlamentu. Ak na to nezískame väčšinu na zamietnutie, tak sa zameriame na to, aby zo Smitu bol dobrovoľný návrh bez sankcií a Komisia môže použiť len tie informácie, ktoré získa v konaní pre porušenie. Ďakujem. Ďakujem. Není tu Denis de Jong a za zelených je tu pán Šoltes, ale viem, že Julia bude za neho hovoriť. Áno, ďakujem. Hovorím za pána Šoltesa, ktorý tu dnes nemôže byť, ale chcel by, aby, poveda, aby sa poďakoval pani Medel za prípravu návrhu správy a ako sa už povedalo predtým v januári všeobecne, pán Šoltés má zdržanlivý postoj k návrhu komisie a váži si prístup spravodajkyne, ktorá sa snaží zlepšiť text a spružniť ho. Myslí si pán Šoltés, že lepšie fungujúci trh v EÚ je lepší, o to je to, čo sme sa mali všetci usilovať ale, te, ale téma zverejňovania alebo sprístupnenia informácií, podnikateľských informácií súkromných podnikov je veľmi citlivá téma, mali by sa zverejňovať len pri konaniach pre porušenie. Nový postup sa nemá stať ne, nepotrebnou záťažou podnikov v EÚ a predstavovať ďalšiu finančnú administratívnu záťaž. Preto tento nový postup by sa mal použiť len vtedy, ak sa zistí, že tie iné nástroje eh, Refit Solvit, trifica sa ukážu ako neúčinné. Pán Šoltos podporuje vylúčenie mikropodnikov z tohto nariadenia a keďže MSP sú chrbticou našej ekonomiky, mali by mať možnosť, že nebudú zahrnutí do, do rozsahu pôsobnosti ďalšia možnosť, ktorú navrhuje spravodajkyňa, je čiastočne dobrovoľný režim pre MSP. To hovorí pán Šoltes a pán Šoltes príde s pozmenujúcimi návrhmi k tým bodom, o ktorých hovorím a teší sa na spoluprácu s kolegami tieňovými, spravodajcami a spravodajcom, spravodajkyňou na tejto dôležitej práci. A skôr dám ako slovo najspäť spravodajkyni, dám ešte slovo komisii, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za všetky tieto pripomienky. Pokúsim sa vyjadriť k tým rôznym aspektom. A prvé je, že na čo potrebujeme vôbec tento nástroj, čo je tá pridaná hodnota. Myslím si, že my všetci chceme fungujúci jednotný trh, jednotný trh, kde sú pravidlá vhodné pre účel, kde sa e, primeranie legislatíva uplatňuje a podobne a keď jednotný trh nefunguje dobre, potrebujeme dôkazy, aby sme videli, čo môžeme robiť, ako to môžeme riešiť. Teda ako môžeme riešiť problémy, na ktoré nás upozornia. A ja úplne súhlasím s vami, vo veľkej väčšine prípadov nemôžeme získať ale môžeme získať dostatok informácií cez členské štáty, sťažnosti, súdne postupy. Takže vo väčšine prípadov sa SMIT nepoužije. Avšak niekedy, niekedy tieto informácie nestačia na to, aby sme potvrdili, či vnútroštátna legitáva alebo postupy predstavuje porušenie európskych pravidel. To znamená, že nemôžeme zlepšiť situáciu a preto sa zrodil tento nápad, že tí, ktorí neposkytujú informácie, tak na tých sa obratíme, to sú tí hráči na trhu. Takže ja súhlasím, že ak členské štáty majú tie informácie, a tak je to vo väčšine prípadov, tak potom tam ich, tie informácie získavame a členské štáty napríklad v konaniach pre porušenie majú túto povinnosť, ale veľmi často členské štáty nemajú túto, in, tieto informácie, lebo nemajú právo zasahovať alebo získavať ich. Je tu jeden členský štát UK, ktorý už medzi nami aj tak dlho nebude, má takéto právo a ostatní také právo nemajú. Napríklad, o čom ide? Uvediem taký konkrétny prípad. Napríklad sektor e, energetiky, poštové služby, čiže verejné služby. Takéto eur, e, verejné podniky sa musia držať našej legislatívy, verejné obstarávania a podobne. A ak takýto sieťový trh funguje dobre, ak je dostatočná hospodárska súšnosť, súťaž, tak takáto firma môže žiadať od e, komisie e, zrušenie povinností tendrov. Samozrejme, že firma, tento verejný podnik nechce mať túto povinnosť verejného obstarávania. E, ale ako získame informácie, že či trh naozaj funguje tak, aby firma mohla, do, aby sme verili v to, čo firma povie? A možno, že tie informácie, čo nám poskytujú, sú troška e, e, zaujaté, pretože firma by mohla mať určitý užitok, keby mala takéto e, výnimky. Možno, že sa snažia veci vykresliť iným spôsobom, než je realita. Takže, aby sme to veci mohli posúdiť správne a aj rýchlo, pretože samozrejme môžeme robiť štúdia a podobne, ale zvyčajne máme lehoty, v rámci ktorých musíme konať a preto je veľmi dôležité, aby sme mohli získať správne informácie v určitom časovom rámci, ktorý má zmysel. A podrobné posúdenie v takejto oblasti si vyžaduje informácie z mikroúrovne, ktoré nie sú verejne dostupné, ktoré sú obchodným tajomstvom, informácie o cenách, množstvách, stavebných nákladoch a podobne. My môžeme mať zatiaľ informácie len tie, ktoré nám dá žiadateľ o výnimku alebo niektoré zainteresované strany, ktoré chcú dobrovoľne zverejniť ale ako sme povedali, žiadateľ má úmysel, e, má jasnú motiváciu o výnimku, takže nám nemusí dať ne, nezaujaté informácie. A možno, že aj tie informácie ďalších zainteresovaných strán, ak by boli ochotných poskytnúť, nemusia byť dostatočné a nemusia nám dať informácie, aby sme mohli prijať dobré riešenie, podložené riešenie aké máme obmedzenia. Nedávno informácia, e, komisia žiadala od protimonopolného úradu v jednej krajine informácie e, z, z výskumu, ktorý orgán robí a tento orgán odmietol poskytnúť komisii tieto informácie komisii, lebo komisia nemá takéto právomoci vyšetrovania. SMIT by nám dal právo získať tieto informácie, informácie by sa, so informáciami by sa zaobchádzalo podľa pravidiel dôvernosti a len na ten účel, na ktorý sa žiadali. Takže v takýchto situáciách prístup na čas k relevantným informáciám by nám pomohol lepšie presadzovať trhové pravidlá a to by hneď pomohlo občanom a firmám tým, ktoré súťažia s tým, čo chce mať lepšie postavenie na trhu. Je proste dôvod, prečo spotrebiteľské európske organizácie podporujú tento návrh. A toto je jeden z tých dôvodov. Toto je o porušeniach, kde by sme chceli využiť toto ako zbraň poslednej možnosti ale keď hovoríme o presadzovaní európskeho, európskych zákonov, tak e, nemôžeme povedať, že jedna vec je porušenie a druhé je tvorba politiky, pretože ak máme problém na jednotnom trhu, môžeme to riešiť cez konanie pre porušenie, ale môžeme mať aj e, systémovejšie problémy a to by sa možno dalo vyriešiť len návrhom novej legislatívy. Takže je tu takáto väzba a je možné, že keď zistíme, že je systematický problém a musíme aj možno zistiť, prečo je, tak nemôžeme kompletne toto od, od odčleniť a povedať, že sa tento nástroj dá použiť aj pri nejakej e, tvorbe politiky. Je to delegovaný akt, ale myslíme si, že by bolo dobré ho mať. Chcem tu uviesť ten príklad, prečo ho treba mať ako nástroj na tvorbu politiky, tiež aj ako takýto nástroj. Všetci si pamätáte finančnú krízu. Viete, že tam bolo veľké prepojenie A viete, že finančný systém je veľmi e, e, náchylný e, infikovať sa, tak povediac. A viedlo to všetko k dramatickým stratám. Videli sme, že mnoho bank bolo vtedy ohrozených a preto sme navrhli legislatívu, ktorá by zabránila veľkým stratám pri zlyhaniach a jedna z nich bolo e, stanoviť limit na množstvo ktoré si, peňazí, ktoré si banky môžu navzájom požičiavať. Ale stanoviť tento limit správne je veľký problém, pretože ak máte veľmi štedrý limit, tak e, m, sú stále náchylné na zlyhania a keď bude príliš pres, nízky, nebudú mať možnosť sa banky sfinancovať. Takže banka potrebovala potrebné informácie o tom, koľko jedna banka drží druhej. Potom sme navrhli legislatívu na tomto základe. Pokúšali sme sa, nepodarilo sa nám to správne uhadnúť. Banka povedala, nemáte dôvod od nás žiadať takéto informácie, sú to dôverné informácie. Európsky bankový orgán má tento dvo, tieto informácie stále dôverné, ale Európska asociácia bank nám ich tiež nemohla poskytnúť. Takže sme museli navrhnúť legislatívu na základe takých neúplných informácií, ktoré sú na trhu. A to, čo vidíme teraz v týchto správach, a to vidíme ako potvrdnuté, že tie limity, ktoré máme v legislatíve, sú veľmi štedré a že stále trvá táto náchylnosť na problémy, lebo nie je to stanovené správne. Takže by mohlo byť užitočné využiť to aj pre tvorbu politik. Takže ak by sme mali tieto informácie, mohli sme stanoviť limity inak. To je, myslím, úplne jasné. A z toho dôvodu, preto si myslíme, že by bolo aj užitočné použiť SMIT pomocou informácií, ktoré môžeme získať od firmy, od firiem, nielen pri prekonania pred súdom pre porušenie. Ja chcem povedať, toto nie je trestanie e, e, firiem, to je opatrení voči členským štátom. Tie sankcie máme tam preto, aby sme mali istotu, že informácie, ktoré dostaneme, sú správne poskytnuté. Už to rýchle ukončím. Naozaj to tlačí ten čas, lebo musí mať priestor aj spravodajkyňa. Hovorili ste nakoniec viac ako dokopy predstaviteľa strán, takže teraz Eva Mejdel, poprosím. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom za ich e, konštruktívnu a veľmi e, jasnú líniu, ktorou sa prezentovali. Niekedy to znelo tak, ako by sme mali prezentáciu samotnej správy a nie e, zaoberanie sa návrhom správy. Pokúsim sa v stručnosti odpovedať na niektoré konkrétne body, ktoré zazneli pokiaľ ide o to, čo spomínala pani grapiny k tým právnej otázke, či je tu právo na poskytovanie informácií, ako budú tieto informácie riadené a používané. Je to komisia, ktorá narába s týmito informáciami, ale na základe môjho podnetu by sme chceli sa ubezpečiť, že to, čo je predkladané, tak zostáva dôverné, tak to aj zostane. Pokiaľ ide o obavy ohľadom penále, chceme ich eh, redukovať na minimálnu úroveň a chceme to jasne vyšpecifikovať aj v správe. To bola súčasť tých šiestich bodov, ktorých som sa dotkla. Pokiaľ ide o značný dopad na malé a stredné podniky, my ich v praxi vynímame z tohoto návrhu, pretože pre nich by neplatili tieto penále z, nášho, z môjom návrhu. Otázka, či prebehla dostatočná konzultácia aj s nimi, e, áno, samozrejme, a ich názor je odzrkadlený aj v správe. E, na adresu pána Sulíka chcela by som sa mu poďakovať za konštruktívny prístup. Pokiaľ ide o neposkytovanie informácií a obchodné tajomstvo spoločnosti, opäť e, dôverné informácie budú zachované, dôverné, ich dôvernosť bude zachovaná opatrenia poslednej inštancie, ak to nie je dostatočné, tak musí e, to byť zabezpečené. Je to podobné tomu, čo ja navrhujem v mojej správe. A pokiaľ ide o pokuty a penále, ak nebudú e, penále, tak e, tieto dve veci možno sú porovnateľné s dobrovoľnými konzultáciami. Potrebujeme nejaký systém sankcií penále, aby to bolo primerané vo všeobecnosti. Napriek kritike si myslím, že musíme sa pozrieť na vnútorný trh ako na niečo, čo nie je v statickom stave, ale je to vec, ktorá je v neustálom vývoji, hlavne pokiaľ ide o nejaké nové možnosti, ktoré sa objavujú, ktoré sú súčasťou digitálneho vnútorného trhu. Preto musíme pracovať na nástrojoch, ktoré budú do budúcnosti odolné Niektorým sa to môže zdať príliš široké a horizontálne, ale iba takýmto spôsobom dokážeme byť presní, keď e, posudzujeme situácie, ako je napríklad e, geoblocking, teda geoblokovanie, ale aj keď dochádza k porušovaniu niektorých e, pravidel v rámci verejného obstarávania, verejných súťaží. Takýto nástroj môže poskutnúť informácie o oceňovaní produktu za nejakú geografickú oblasť alebo charakteristiky nejakého produktu v rámci nejakej geografickej oblasti môžeme posúdiť veci, ako je kvalita, rozdielna kvalita potravy v niektorých oblastiach, len ak budeme mať zozbierané užitočné informácie ohľadom týchto produktov. Smith nástroj môže byť takisto veľmi užitočný, keď sa snažíme získať informácie z priemyslu odvetví, ktoré sa spoliehajú na autorské práva, filmové, hudobné odvetvie alebo výskum iné. A takisto je to hodnotné z pohľadu overenia cenotvorby, eh, pokiaľ ide o online predaj leteniek alebo letenky, ktoré sú zakupované na webe e, v súvislosti e, s geografickou oblasťou alebo s IP adresou podľa prihlásenia. Myslím si nakoniec, že tá pridaná hodnota spočíva v tom, že e, budú vytvorené nejaké výhody pre občana a výhody vnútorného trhu, ktorý bude fungovať pre nich a tým sa ubezpečíme, že nebudú vystavení nejaké cenovej diskriminácii pri rezervácii leteniek, že nebudú preplácať e, zasielané paličky v rámci európskych krajín a že ich dane nebudú smerovať do nadmerne alebo predražených infraštruktúr z dôvodu e, nepresným a nekorektným postupom verejného obstarávania. Chcela by som e, tieňovým spravodajcom navrhnúť, ako aj všetkým poslancom výboru IMCO, aby pracovali na tomto spise čo najpragmatickejšie a aby sa snažili byť eh, konštruktívni, pokiaľ ide o zlepšenie návrhu komisie. Eh, v opačnom prípade by sme tu mrhali naše zdroje aj čas, ak máme nakoniec mať nástroj, ktorý bude tak reštriktívny, obmedzujúci vo svojej povahe, že sa stane nepoužiteľným. Nakoniec by som chcela pripomenúť, že iné politiky, ako je hospodárska súťaž alebo protimonopolné opatrenia. To prinieslo veľkú hodnotu a veľké úspory pre európske, európskych občanov. Tie tiež boli predmetom ostrej kritiky v čase ich predloženia. Nakoniec ale e, boli pochválené a znamenali pridanú hodnotu pre európsky projekt. E, je mi ľúto, že som to musel tak rýchle absolvovať, ale teraz už musím letieť. Ďakujem pekne za konštruktívne názory. Ďakujem. <clears throat> Muchísimas gracias. Si no hay más intervenciones en este punto del orden del día. Ďakujem pekne. Keď nie sú ďalšie príspevky, tak chcem povedať, že termín je 5. december do 12. o 12. ráno a pozmeňujúce návrhy budú prediskutované na výbore 22. a 23. januára 2010. Ďalšiemu programu je to brána pre digitálny trh informácie a uznesenie o služieb. Takže slovo dostane predkladateľ spravodajca Marlen Muči, nech sa páči. Thank you very much, chair. Um, right. Ďakujem, pán predsedajúci iniciatíva jednotnej digitálnej brány, ktorú navrhla komisia, e, splňa v princípe rastúcu potrebu EÚ po otvorenej, efektívnej verejnej správe, ktorá bude e, prístupná, otvorená aj ambiciozným prístupom e, elektronickej správy a riadenia, má poskytnúť koncové digitálne verejné služby, ktoré budú otvorené, transparentné, budú taký one-stop shop. Jednotný vstupný bod e, európsky poskytne prístup e, k presným a aktuálnym informáciám, prístup k online postupom a pomoc e, a služby riešenia problémov budú tiež poskytované tak na národnej ako aj európskej úrovni a to definitívne zvýši povedomie užívateľov o existujúcich rôznych online systémoch a pravidlách. A takisto to bude slúžiť ako nástroj na úsporu nákladov a času spotrebiteľov e, pri určovaní, ktorá služba online je najvodnejšia z pohľadu žiadosti, požiadaviek, ktoré sú potrebné. Ako spravodajkynia e, široko podporujem celkové ciele návrhu komisie a myšlienka, že EÚ a členské štáty budú tlačené smerom k digitalizácii, to treba len privítať. No to treba obdivovať. Každopádne som identifikovala viacero prvkov a momentov, ktoré si vyžadujú ďalšiu diskusiu a objasnenie. Poprvé, prístup k informáciám. Pokiaľ ide o informácie, potrebujeme jasné, jednoznačné, presné, vysokokvalitné a aktuálne informácie. Informácie by mali byť zoskupené do tematických okruhov, ktoré prevezujú rôzne doplnkové služby, tak aby užívateľia mohli byť e, prepojení e, v rámci rôznych služieb prostredníctvom tejto jednotnej digitálnej brány. Musíme sa vyhnúť prienikom a používaniu komplexnej technologickej terminológie a používaniu skratiek. Musíme použiť zjednodušené, jednoducho pochopiteľné termíny, ktoré nebudú si vyžadovať znalosť, už ktorá by bola vopred, vopred nejakú znalosť takýchto záležitostí, špecializované znalosti, know-how, ďalej online postupy, je nevyhnutné rozlišovať medzi postupmi e, v zmysle článku 5 a článku 11. Článok 5 zavezuje členské štáty, aby poskytli zoznam 13 národných postupov online. Niektoré členské štáty e, možno už majú niektoré takéto postupy online, iné e, musia začať s ich zabezpečovaním. Pokiaľ ide o článok 11, ktorý je troška rozdielný, pretože nedáva túto povinnosť členským štátom, aby mali nejaký postup online. Avšak tento článok objasňuje, že ak členské štáty e, online poskytujú akékoľvek postupy, ktoré sú relevantné z pohľadu ich vnútorných trhov, vnútorného trhu pre svojich občanov, tak budú musieť zabezpečiť aj nediskriminačný prístup pre všetkých cezhraničných užívateľov. Je nevinutné jasne povedať, že toto nariadenie by nemalo ovplyvniť existujúce práva a povinnosti v zmysle unijného alebo vnútroštátneho právneho poriadku, pokiaľ ide o pokryté politiky. Takisto by to nemalo brániť členským štátom naďalej si organizovať ich vnútroštátne služby a postupy, ktoré budú splňať ich potreby, pokiaľ tak budú robiť digitálne. Pokiaľ ide o zoznam 13 postupov v článku 5 a prílohe 2, Najväčšia zmena, ktorú som zaviedla, je vypustenie postupov, ktoré vedú k vytváraniu alebo zriadovaniu spoločnosti. Dôvod, ktorý uvedú komisie a ktoré sa budú týkať práve zriadovania spoločnosti a tie budú predmetom samostatného návrhu. Zbytočné prieniky, e, zbytočný zmetok a zbytočné prieniky musia byť teda odstránené. Preto si myslím, že akékoľvek problémy s registráciou a zakladaním spoločnosti treba odstrániť. Takisto poskytujem bližšiu definíciu ohľadom toho, v čom spočíva proces alebo postup, ktorý je plne online a v takých prípadoch je nevyhnutné zabezpečiť nejakú fyzickú prítomnosť. Situácie, v rámci ktorých majú členské štáty výnimku e, z poskytovania všetkých e, krokov alebo postupov online, tie treba veľmi jasne vyšpecifikovať. Po tretie, prístup k službám, ktoré vedú k riešeniu problémov, tu nie sú žiadne zmeny z mojej strany, len som objasnila, že všetky existujúce služby alebo nástroje na riešenie problémov, ktoré už existujú na úrovni EÚ, ako sú napríklad e, centra pre európskych spotrebiteľov, Europe Advice, Solvit, Helpdesk pre duševné vlastníctvo, Europe Helpdesk, Enterprise Europe, napriek tomu, že sú dobrovoľné, alebo nie, mali by byť e, dané k dispozícii cez jednotnú digitálnu bránu. Jazyky. E, jeden z najväčších problémov pre občanov a pre podniky, a subjekty e, v rámci ich cezhraničných aktivít je práve jazyková bariéra. si návrhy, ktoré boli predložené, si budú vyžadovať od členských štátov, aby poskytli informácie e, vo svojom národnom, respektíve úradnom jazyku, ako aj v ďalšom úradnom jazyku, cudzom, jazyku, ktorý pokiaľ bude možné, bude najlepšie pochopiteľný pre najširší počet cezhraničných užívateľov, aby to splnilo požiadavky tak spotrebiteľov, ako aj podnikateľov. A takisto skupina, ktorá bude sa skladať z národných koordinátorov, bude poskytovať informácie pre členské štáty ohľadom dodatočných jazykov, jazyku jazykov, ktoré bude dostatočná, dostatočné množstvo užívateľov ovládať. Ďalej tam, sú tam ďalšie kritéria a nejaké zlepšenia, pokiaľ ide o požiadavky na kvalitu informácií poskytovaných online online postupov a pomoci, ako aj služby na riešenie problémov. Lebo ak nezabezpečíme istú mieru kvality, úroveň kvality, tak tento nástroj nebude určite úspešný. Komisia eh, prostredníctvom koordinačnej skupiny rovných členských štátov by mala pozorne sledovať a monitorovať súlad s kritériami kvality a ak tam bude neustále zhoršovanie kvality, tak môže pristúpiť k dočasnému vypnutiu služby alebo ako posledná inštancia zvažovať e, nejaké penále, pokuty alebo spoločné kroky s členskými štátmi, ako zlepšiť tieto služby. Princíp e, jedenkrát a dosť v článku 12. Pokiaľ ide o jedenkrát a dosť túto zásadu, snažila som sa oprieť o e, názor Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov, kde som sa zaoberal otázku, ako lepšie zabezpečiť právo na súkromie a ochranu osobných údajov v navrhovanom nariadení Pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložila, pokiaľ ide o e, zásadu jedenkrát a dosť v článku 12 a v príslušných ustanoveniach, úvodných ustanoveniach sa vzťahujú na právny základ pre spracovanie informácií e, pre premočaciu dobu a práva obmedzenie teda toho, toho, toho rozsahu alebo toho účelu a práva tých e, užívateľov. Musíme sa ubezpečiť, že jednotlivci budú mať naďalej pod kontrolou svoje súkromné údaje tým, že e, zabezpečíme špecifickú požiadavku užívateľa skôr ako príde k postúpeniu jeho údajov na akékoľvek orgány. Takisto musí existovať možnosť pre užívateľa si pozrieť vopred e, tie informácie, ktoré majú byť postúpené, alebo možnosť namietať spracovaniu osobných údajov. Ja som tu objasnila, že návrh e, nepredstavuje základ, právny základ a používanie takého technického systému pre výmenu informácií pre účely iné ako tie, ktoré stanovujú štyri smernice, ktoré sú uvedené alebo ináč predpokladané v zmysle práva EÚ alebo vnútroštátneho práva. Pokiaľ ide o vizibilitu a propagáciu e, za účelom použitia jednotnej digitálnej brány, tak táto by mala byť e, viditeľná v rámci všetkých e, webových stránok, či na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ, ktoré sú k dispozícii a ktoré by mali byť dané vo všetkých jazykoch. Pokiaľ ide o prístupnosť, snažila som sa prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov zabezpečiť, že tak národné ako aj unijné webové stránky, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu, že majú byť takisto k dispozícii aj pre užívateľov so zdravotným postihnutím. To sú viac menej tie prvky môjho návrhu. Teším sa na spoluprácu s tieňovými, teším sa na ich názory, podnety, príspevky. Lebo mám pocit, že to v konečnom dôsledku bude aktivita, ktorá môže byť na prospech občanov, spotrebiteľov a takisto subjektov, ktoré využívajú cezhranične takéto služby. 28. november do 12. pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Marlen, i vďaka za prednes tejto správy. Teraz za skupinu EPP. Pán Karas tu nie je, takže slovo v jeho mene dostane. Nech sa páči, pani Thun, máte slovo. And... Ďakujem veľmi pekne. Marka raz sa ospravedlňuje, eh, hlboko sa ospravedlňuje za to, že sa nemôže zúčastniť tejto schôdze. Má však eh, dôležitú schôdzu vo Viedni, preto nemohol prísť. Poslal mi ale text, eh, ktorý znie nasledovne, ja to prečítam. Pani Mici, chcel by som vám gratulovať k vašej skvelej správe, návrhu správy. Pokryli ste mnohé podstatné veci, v rámci tejto správy, ktoré si vyžadujú ďalšie zlepšenie. Medzi tie body, ktoré by som raz zdôraznil, patria nasledovné. Objasnenie, ktoré ste spravili ohľadom ochrany údajov v súvislosti s implementáciou zásady jedenkrát a dosť. E, odkaz na existujúce služby pomoci a riešenia problémov, ktoré, na ktoré odkazujete v prílohe 3. E, jazykové špecifikácie v pozmeňujúcom návrhu 24 a 120. Zapracovanie kategórie často kladených otázok, pokiaľ ide o jednotnú digitálnu bránu. Prístupnosť, požiadavky na prístupnosť. Ďalšie kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené v pozmeňujúcom návrhu 102. Nápravné prostriedky, tak aby sme sa ubezpečili, že neexistujúce prepojenia alebo porušené budú opravené, tak ako to požaduje pozmeňujúci návrh 104. E, voľné polia textové pre feedback, pre spätnú väzbu, tak ako to spomína pozmeňujúci návrh 111, ako aj ďalšie oblasti inovácií e, pre, v prílohe 1, ako aj postupy alebo konania v prílohe 2. Sú niektoré podrobnosti, ktoré si vyžiadajú ďalšiu diskusiu počas schôdze tieňových spravodajcov, ktoré takisto budú vychádzať z pozmeňujúcich návrhov, ktoré my ako poslanci tohto výboru predložíme. Takisto e, posledných týždňoch e, boli vznesené niektoré výhrady e, z úrovne verejnej správy. E, my ich adresovali, pokiaľ ide o implementáciu tohto nariadenia a ten časový rámec. Napriek tomu, že sa stále domnievam, že rokovania trilógu s rádou budú nevyhnutné z pohľadu posúdenia realizovateľnosti tohto nariadenia spolu s tými, ktor- na ktorých bude mať najväčší vplyv ich, jeho implementácia, Myslím si, že by sme mali diskutovať o niektorých týchto aspektoch počas našich stretnutí tieňových spravodajcov, tak aby sme zachovali realistické výhľady. Napriek tomu musíme mať na pamäti takýto ambiciózny projekt v záujme občanov a podnikateľských subjektov. Teším sa na vzájomnú spoluprácu s vami na tomto návrhu, s vami pani Mici, ako aj s ďalšími tieňovými spravodajcami a našimi kolegami. Takže toľko k textu pána Karasa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za skupinu ECR. Slovo dostane pani Movarik. Ďakujem pekne, pán predseda. ECR víta e, túto správu od pani spravodajkyne Mici. Je to dobrý východiskový bod, na ktorom môžeme stavať. Existuje viac pozmeňujúcich návrhov. E, a ja by som chcela stručne o niektorých z nich hovoriť. V prvom rade veľmi sa mi páči pozmeňovací návrh číslo 5, ktorého cieľom je minimalizovať používanie skratiek akronymov. My musíme zabezpečiť, aby informácie boli tak podané, aby bolo to pochopiteľné pri používaní tejto služby eh, Single Digital Gateway, táto jednotná digitálna brána, aby jednoduchšie bola vnímaná, to úplne plne podporujem a musíme si to uvedomovať, pokiaľ chceme zabezpečiť, aby sa široko využívala v celej EÚ. Tiež je pozbudzujúci pozmeňovací návrh číslo 15. Je správne zdôrazniť, že cieľom je zlepšiť prístup pre biznis, pre firmy. Je to nástroj na riešenie problémov firiem a členské štáty by z neho mali profitovať. Nie je to mechanizmus pre tejto legislatívy, aby sme zasahovali do činnosti vlád jednotlivých členských štátov, ktoré majú poskytovať služby pre podnikateľské subjekty. Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 50, pozrieme sa na praktické spôsoby, ako znižiť náklady pre firmy, minimalizovať prípady, kde osoby musia byť prítomné v inom členskom štáte aby sa završili procedúry. Je to praktické opatrenie, ktoré nám umožňuje pomôcť firmám. ECR chce odstrániť túto prax do najväčšej možnej miery a vítame návrh spravodajkyne. Tiež pozmeňovací návrh 104 je veľmi pozitívny. Je zásadné, aby funkčnosť brány bola udržiavaná, aby sa robila kvalitná udrža, udržba, chýbajúce informácie, len podkopú dôveru užívateľov k tomu systému. Na základe vlastných skúseností z IT sektora, pokiaľ má EÚ získať dôveru e, firiem, aby videli, že pre ne pracuje, musíme zabezpečiť udržiavanie vysokých štandardov v každom čase. Žiaľ, existuje niekoľko obáv, ktoré zostávajú. To sú 108 a 74 pozmeňovacie návrhy pozvanicom návrhu 108 nevidím žiaden hmatateľný dôvod, pre ktorý by sa mali odstrániť registračné kroky zo strany služieb, ktoré e, brána ponúka. Keďže substantívna legislatíva sa nemení, je nejasné, prečo spravodajkyňa považuje za potrebné odstrániť túto službu, najmä preto, že hodnotenie dopadov prišlo k záveru, hodnotiaca správa, že je to hodnota 14 benefitov pre firmy, výsledkom by bol, bola výrazná strata z hľadiska celkového dosahu, eh, eh, digitál, ktorý digitálna brána môže mať a to by spôsobilo sklamanie. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 74 a jazyková schéma, to sa zdá byť nejazné. Je to problémové pre ECR, aby jazyková požiadavka bola vnútená členskému štátu prostredníctvom koordinačnej skupiny, zatiaľ čo ďalšie pozmeňovacie návrhy Eh, skôr sú zmetočné pre ECR použitie národných jazykov, eh, i keď viac ako jeden nie je problém, avšak ponuka ďalších jazykov by mala byť už ponechaná na členskom štáte, aby to určil, napríklad na základe dopytu zo strany užívateľa. No a napokon chcem v stručnosti sa dotknúť pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa ochrany údajov. ECR podporuje tohto, e, súhlasí s týmto princípom a sme za to, aby legislatíva bola implementovaná, avšak dodatok e, spravodajkyne to skôr prináša zmetok a nie zjednodušenie. Nariadenie už uvádza, že, že za každým údaje budú v procese v súlade s e, legislatívou v oblasti ochrany dát. Tým, že to prepíšeme, tak tým tú, tu podkopeme legislatívu, ktorú sa snažíme udržať pred by to bolo jednoduchšie a čistejšie, ak by sme nemali tieto pozmeňujúce návrhy, najmä pokiaľ požiadavky ochrany dát sú potom interpretované tým, ako sa môžu aplikovať pri once only princípe. Ďakujem. Ďakujem pani Movarik za skupinu ALDE. Slovo dostane pani Kala, steňová spravodajkynia. Ďakujem. Ďakujem i spravodajkyni za správu, ktorú urobila pri tejto správe. Ja som tiež rada, že ste ponechali všeobecnú úroveň ambície, ktorú mala komisia. Tiež súhlasím s vami v mnohých bodoch, napríklad potreba, aby online postupy boli priateľské k užívateľom, tiež once only, je princíp iba raz a princíp nediskriminácie medzi užívateľmi. Pokiaľ ide o samotnú jednotu digitálnu bránu, stále sa mi zdá, že chýba tu jasnosť. E, malo by to byť e, dvojstranná cesta, čiže užívateľ by mal sa dostať k iným krajinám cez link na portály a užívateľ, ktorý ide na stránku únie, by mal byť presmerovaný na národné portály. A členské štáty musia zaviesť one-stop shop a jedno, je, online portál jeden pre ich online postupy, ale nemusíme byť preskriptívni v tom, ako presne by to malo vyzerať, ale to, čo chcem, o čom sa chcem uistiť, je, aby národné portály tie občania poznajú najlepšie, že to sú najlepšie prístupné body k online službám. Pokiaľ ide princíp once only, aby tento princíp fungoval, ako som povedala predtým, musíme mať dôveru medzi členskými štátmi a preto kvalita výmon informácií a použitie identifikácie v súlade s IID s nariadením je zásadné z toho hľadiska, aby užívateľia aby sme vedeli, že užívateľia sú tým, kým hovoria, že sú. Potreba užívateľov mať kontrolu a vlastníctvo nad dátami je dôležité, no musíme tiež pri výmene dôkazov zabezpečiť, aby sme ten proces príliš nekomplikovali a aby nebol príliš komplikovaný na využívanie. Výmena informácia musí byť založená na súhlase a užívateľ by mal byť, mať kontrolu nad tým, kto používa tieto dáta a tiež používať svoje práva na základe GDPR, ale tento proces by sme mali pod, udržať čo najjednoduchší prípade, kedy členské štáty si vyžadujú fyzickú prítomnosť, vítam vyjasnenie spravodajkyne, ktorá uvádza, aké by mohli byť tieto dôvody, no myslím si, že stále tu chýba upresnenie. Vyžiadanie fyzickej prítomnosti by malo byť striktne obmedzené len na to, čo nie je možné dokázať e, elektronickou identitou, to je e, dôkaz, kým ste, napríklad, keď je potrebný otlačok na prsta na pas. To sú hlavné body. Sú tu niektoré body, kde nesúhlasím so spravodajkyňou, keďže ne, nie som za vymazanie postupu pri začatí firmy, pri založení firmy. Nechápem dôvod tohto vymazania e, pri ustanovovaní spoločnosti alebo firiem. V každom prípade ďakujem a teším sa na spolupráci. Ďakujem pekne pani Kalas za skupinu Zelený. Slovo Pani Reda, tie, tieňová spravodajkynia, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ja by som tiež rada poďakovala spravodajkyni za excelentný návrh správy. Myslím, že je to veľmi dobré východisko pre našu diskusiu. Sme radi, že dodatočné postupy boli dodané, doplnené k prílohe 2. Hovorili sme o možnom vylúčení business procedure, ale sú tu i ďalšie postupy, ako je certifikát rezidenta a to vítame. Samozrejme, poskytovanie informácií je veľmi dôležité, ale cieľom tohto návrhu je skutočne sú to povinné online postupy a myslím, že tu môžeme mať najväčšiu pridanú hodnotu pre občanov, najmä tí, ktorí využívajú e, slobodný pohyb v rámci EÚ a tu si myslím, by sme mali byť čo najambicioznejší. Vítam zámer snažiť sa uistiť, aby neexistovali žiadne medzery v tom, ak tento postup nebude plne online, čo Kalas už na čo poukázala. Myslím, že návrh správy nesplňa celkom túto potrebu. A to, čo by som ja navrhla, je pozrieť sa na individuálne body v prílohe, či existujú odôvodnené dôvody, kde sa vyžaduje fyzická prítomnosť a Jeden z postupov, ktorý je v prílohe, to je práve prípad toho pasu. Čiže ja by som navrhla skôr, namiesto toho, aby sme zúžili toto znenie a urobili to striknejšie, keďže členské štáty budú mať motiváciu obísť túto požiadavku, namiesto toho bolo lepšie obmedziť výnimku na špecifické online postupy, pas a občianský preukaz, čo chápem, že nie je populárne medzi členskými štátmi v prvom rade, takže e, tieto rokovania by mali ísť smerom, kde tieto postupy, pokiaľ teda nebudú tam zahrnuté, tak by sme nemali tam mať výnimku, kde sa vôbec vyžaduje fyzická prítomnosť. Pokiaľ ide o otázku ochrany údajov, myslím, že IDPS je v každom prípade našim referenčným bodom v tom, aby once only princíp sa uplatnil spôsobom, ktorý je v súlade v GDPR a s základnými právami. My podporujeme, aby tento princíp iba raz bol založený na explicitnej požiadavke žiadateľa a tiež možnosť revízie údajov. Ešte chceme, aby žiadne derogácie a žiadne výnimky z viac neboli to je pre nás kľúčové. No a napokon si myslíme, že v oblasti e, poskytovania informácií existuje množstvo informácií, ktoré členské štáty by už mali poskytovať prostredníctvom existujúcich portálov a mechanizmov a myslíme si, že e, doba implementácie by sa mohla skrátiť. V súčasnosti je to dva roky pre viac menej všetky e, podstatné články Možno by sme mohli zvážiť, že pokiaľ ide o samotné online postupy, tam nie je potrebné mať dva roky, respektíve čakať dva roky na poskytovanie informácií v oblastiach, kde členské štáty by už mali poskytovať tieto informácie. Takže tu zrejme predložíme dodatočné pozmeňovacie návrhy, ale vo všeobecnosti si myslíme, že toto je dobrý návrh a návrh správy e, prichádza s istými dodatočnými návrhmi a tešíme sa na práci na kompromisoch. Ďakujem pekne za skupinu ENF. Slovo Markos Predsel dostane slovo, nie? Nie je tu prítomný, takže pokiaľ nik nebude, slovo dostane pani Rapiny. Ďakujem pekne za slovo. Ja budem stručná, veľmi pekne ďakujem Chcem poblahoželať Marlene k tejto správe. Zajtra o 8. bude interskupina pre KMU. Ja, som, ja budem viesť túto skupinu. A pokiaľ existuje správa, ktorá má dopsah na vnútorný trh, tak i v tejto medziskupine so všetkými účastníkmi sa bude o tom hovoriť. Spravodajkyňa už povedala, že príde. Bolo by pekné, ak by i ďalší tieňoví spravodajcovia boli prítomní, pretože budeme tam mať zastupcov komisie i podnikov a, tak, a ďalších. Je to dôležité. A ďalší tieňoví spravodajcovia to tiež povedali. Potrebujeme tu dosiahnuť optimálne riešenie pre podporu tejto digitálnej brány. Potrebujeme riešenia. Neustále to opakujem. Nesmieme veci robiť príliš komplikovane Máme istý problém s digitalizáciou v niektorých členských štátoch i v odlahlých regiónoch. Tam je to ťažšie i pre ľudí a práve pre nich musí byť e, jednoduché pochopiť, o čo ide pri e, tomto digitálnom prístupe. E, budem tiež prítomná máme čas do 28.11. Potom tieto výsledky odovzdám ďalej sekretáriatu a frakciám. Takže tí, ktorí nemôžu byť prítomní, zajtra minimálne by bolo dôležité e, poznať potom stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. V mene Európskej komisie slovo dostane pani Marian Gurman. Ďakujem, pán predseda z pohľadu komisie tiež chcem poďakovať pani spravodajkyni, pani Mici za veľmi konštruktívnu a podpornú správu. Myslím, že väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú predložené, budú dobrým základom pre ďalšie zlepšenie textu v rokovaniach so spolulegislatívcom, čiže niekde ešte isté formulácie. Ja by som chcela spomenúť len dve obavy, ktoré vidíme pri predložených pozmeňovacích návrhoch. Prvý sa týka vypustenia postupu pre všeobecnú registráciu obchodných činností. Tu si myslíme, že to skutočne odstráni dôležitý prvok pre komunitu podnikateľov, ktorá bola vyžadovaná počas dlhej doby pri tejto iniciatíve, pri tomuto postupe, ako je v úlohe 2, založenie spoločnosti ako právneho subjektu už je vyňaté, pretože našim cieľom je mať neskôr v tomto roku, možno začiatkom budúceho roku, balíček návrhov na základe korporátneho práva, ktoré by malo sa zamerať na digitalizáciu v tejto oblasti, ale tento balík tohto korporátneho práva sa nebude týkať živnostníkov a e, spoločnosti, e, takýchto spoločností a preto je dôležité, aby sme to urobili týmto spôsobom, pretože snažili sme sa už digitalizovať tieto služby eh, na základe eh, smernice o službách, ale mnohé čl- členské štáty sa vyjadrili, že oni to považujú len za špecifické činnosti, ale nie všeobecné aktivity. Čiže musíme vyplniť túto medzeru a tým, že by sa vymazal tento postup z prílohy, by sme dospeli k situácii, že na jednej strane je tu smernica o službách, ktorá neošetruje plnú registráciu všeobecných obchodných činností a na druhej strane prichádzajúci balíček firemnej legislatívy sa bude týkať len registrácie právnych subjektov, spoločnosti ako právnych e, subjektov, čiže živnostníci e, a partnerstva by neboli E, týmto ošetrené, čo by bola škoda. Druhá obava, ktorú chcem vyjadriť, je, že plne zdieľame vaše obavy, pokiaľ ide o ochranu údajov a princíp iba raz. My e, sme si vypočuli odporúčania IDPS a sme radi, že IDPS schvaluje všeobecný prístup iba raz, no na druhej strane musíme si uvedomiť, že iba raz princíp sa nebude týkať iba výmeny osobných údajov. Bude sa týkať e, o výmeny neosobných údajoch e, v prípade firiem. Zatiaľ, čo musíme ošetriť obavy, nemôžeme toto ustanovenie upraviť len na personálne dáta. Musíme stále mať možnosť, aby existoval i trošku iný režim, aby sa použilo technické riešenie iba raz pre dáta, ktoré vôbec nie sú osobného charakteru a ktoré spadajú pod e, trošku iné právne ustanovenia v členských štátoch. Ďalej tu máme isté ďalšie problémy spojené s technickými komplikáciami a procedurálnymi otázkami, ale nie sú zásadného charakteru a je možné ich vyriešiť redakčnou úpravou. Chcem ešte spomenúť jeden bod, e, jazykový režim. Jazyková otázka. Dôvod, pre ktorý žiadame členské štáty, aby poskytli informácie v dodatočnom jazyku je presne preto, aby to bolo prístupnejšie pre cezhraničných užívateľov. Tiež chcem uviezť, že existuje financovanie EÚ, ktoré má pomôcť členským štátom pri zabezpečení takýchto prekladov do jazyka, ktorý je cezhranične zrozumiteľný, takže to by malo pomôcť členským štátom, aby mohli zabezpečiť tieto preklady a komisia e, má záujem, aby sa udržala úroveň ambície tohto návrhu a to sa zároveň týka i doby implementácie poskytnutej členským štátom. Takže my skutočne chceme realistický, ale ambiciózny návrh, ktorý e, bude v rámci tohto načasovania. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne. Marlen, Mici, Chceš zareagovať? Ako spravodajkynia ešte? Áno, ďakujem pekne. E, samozrejme, množstvo veľmi dôležitých bodov bolo spomenutých a spoločné body, ktoré sa týkali vymazania, založenia spoločnosti, ako som povedala, myšlienka nebola duplikovať to, čo komisia urobí. Komisia práve vyjasnila tu nejaké body E, o problém jazyka bol tiež spomenutý viacerými rečníkmi. Otázka fyzickej prítomnosti bola tiež spomenená v, vo vynimočných situáciách, vo vynimočných prípadoch. Musíme si premyslieť, e, e, ako to členské štáty vyriešiť, ako tento princíp uplatniť, no budú e, musieť existovať i prípady, kde sa bude požadovať fyzická prítomnosť, takže v princípe množstvo dôležitých bodov bolo spomenutých a budú diskutované na schôdzi tieňových spravodajcov a teším sa na to, že bude môcť zahrnúť čo najviac vašich návrhov, pretože v končnom dôsledku každý chce, aby táto správa bola veľmi platnou, správou užitočnou pre užívateľov. V opačnom prípade by to bola len strata času a to nie je v našom záujme. Množstvo správ, množstvo programov bolo odprezentovaných, ale nie sú, eh, nie sú priaznivé pre užívateľov alebo spotrebitelia sa zastavia v polke, pretože neprinašajú riešenia problému. Ale to nechceme pri tejto správe. Takže ja zohľadním čo najviac týchto návrhov, veľmi platných návrhov a teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem pekne, Marlen, a ďakujem i e, tieňovým spravodajcom. 28. november o 12. je lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov a potom 22. E, alebo 23. januára e, si prejdeme tieto návrhy a kto, ktorý, ktorý človek, ktorýkoľvek človek a, môže sa vyjadriť a te, tým sme a, e, všetko prediskutovali, čo sme mali a až v budúci pondelok sa opäť stretneme. Takže ďakujem vám veľmi pekne a prajem príjemný večer.